ľudské práva a rovnosť. Sú k tomu poznámky? Ak nie sú, je to schválené. Dostala som požiadavku na to, aby pán Tamáš Dojč bol zbavený imunity od maďarských orgánov. Podľa pravidla 6 odseku 3 táto požiadavka bude postúpená výboru pre právne záležitosti, pretože to je zodpovedný výbor za tieto záležitosti. Ďalej pani Magdalena Alvára.